to rozhodnutie. Aby sme teda o tomto bode diskutovali približne o 17.30. Ak nie sú nejaké námietky, tak vychádzam z toho, že je to takto prijaté. Pán predseda, ja by som chcel navrhnúť, aby nie niekto z izraelského zastupiteľstva prišiel k nám, ale možno byť iba veľvyslanec, je neakceptovateľné pre nás, aby izraelské zastupiteľstvo k nám posielalo diplomatov nižšieho um, um, rangu. Ešte predtým by som eh, chcel sa uistiť, že všetci súhlasíme s tým, že budeme diskutovať približne o 17.30 dnes popoludní. Zdá sa mi, že všetci súhlasíme. Takže ďalší bod, pani Aštonová nie je k dispozícii. Súhlasíme všetci s tým, že požiadame predsedníctvo KOPSu, eh, aby eh, sa zúčastnili tejto našej diskusie dnes o 17.30. Sú namietky? Nie. Dobre, takže vychádzame z tohto, príjmame toto rozhodnutie. predsedníctva KOPSu. A teraz tretí bod, o ktorom musíme rozhodnúť. E, tým je prítomnosť niekoho z zastupiteľstva Izraelu e, pri EÚ. Kolega práve povedal, že nesúhlasí, že, že, že súhlasí teda iba e, že nesúhlasí s prítomnosťou veľvyslanca. Nie, to je nedorozumenie, hovorí pán Weigl. Ja som práve žiadal iba o prítomnosť veľvyslanca nikoho iného zo zastupiteľstva. Aha, takže iba veľvyslanec. Dobre. Uh, Takže rozhodujeme o eventuálnej prítomnosti eh, veľvyslanca izraelského zastupiteľstva pri EÚ. Kto by sa chcel vyjadriť? Ja. Finde... Pán predseda, myslím si, že je správne, keď kolega hovorí, že by to nemal byť len tak hoci kto zo zastupiteľstva. A výbor by mal klásť eh, eh, dôraz na to, aby niekto z izraelského zastupiteľstva prišiel a preto DCM alebo Minister Council, tých by sme mali tiež akceptovať, e, keby boli teda jediní možní, ktorí by sa mohli zúčastniť. Kolega Salafranca e poi lei. Señor presidente, yo creo que es meridianamente claro que el nivel de interlocución que tenemos que... Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, aký závažný a dôležitý je tento čin respektíve keď je veľmi dôležité o tomto rokovať a preto musíme rokovať s veľvyslancom, rokovať s niekým na, naozaj, kto zastupuje oprávnenie Izrael, pretože ak by nemohol prísť oprávnený zástupca, tak je naozaj zbytočné, aby sem chodil len tak niekto. A takisto súhlasím s pánom Slobodom a súhlasím s tým, čo bolo podané o Albánsku a súhlasím s tým, že hlasovanie by malo byť odložené. Kolega Kilnielsen kolegyňa Kiel Nielsen za zelených tejto téme. très important Nuž, e, čo sa stretia, čo týka stretnutia s veľvyslancom, myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa stretli so samotným veľvyslancom, aj keď vezmeme do úvahy e, tie týždne pred prípravou našej cesty do Palestíny, aký, pod akým tlakom sme boli, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sem prišiel veľvyslanec osobne. Ultimo intervento su questo punto, l'onorevole na túto tému eh, Chrysler Dürfleck ako posledný. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bol členom delegácie v Izraeli. Mali sme aj diskusie so zástupcom um, ministra zahraničia Ajalonom. Tam sme tiež jasne zdôraznili, že správanie veľvyslanca pred našou cestou nebolo presne také, ako by sme si to boli predstavovali. Preto si myslím tiež, že by tu mal prísť veľvyslanec uh, priamo, mali by sme diskutovať s tým najvyšším možným zástupcom. A je mi ľúto, že pán predseda Albertini tu dnes nie je, pretože e, to, čo sa stalo pred našou cestou, to by sme tiež mali celkom jasne popísať a prediskutovať. A e, potom ešte jedna otázka. Neviem, či je to pravda, že e, bude recepcia s e, premiérom Iránu. Ak je tomu tak, tak by som to chcel povedať, že to nepovažujem za primerané. Ďakujem pekne. Kolegovia, aby som povedal pravdu, Vychádzal som z toho, že našim zástupcom eh, teraz za eh, zastupiteľstvo izraelské bude veľvyslanec, takže súhlasím. Takže 17.30 sa stretneme, eh, budeme diskutovať na túto tému, bude to po hlasovaní. Um, budeme diskutovať teda otázke gazy, mm, budeme tam mať teda žiadať o prítomnosť iba a výlučne veľvyslanca Izraelu a predsedníctva COPSu. Súhlasia všetci, takže týmto sme to prijali.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 ja som sa viackrát hlásil, vy ste ma ale nevideli. Ide o nasledovné o hlasovanie o Albánsku. Rád by som ako spravodajca k tomu niečo povedal. E, môžeme to kľudne aj preložiť, toto hlasovanie, a čakať, ako sa ďalej vyvinie situácia. Ale čo som nepochopil, je, či sme už prijali, že sa to hlasovanie oddiali, alebo nie. To by som mal vedieť, lebo by som mal vedieť e, aj teda, či túto správu mám predkladať, alebo nie. Ako som už povedal, ja s tým môžem súhlasiť, ako to navrhol pán Svoboda, aby sme hlasovali až neskôr. Ale rád by som predsa len vedel, e, teda aký bude konkrétny postup a či teda mám predstaviť správu alebo nie. Inizieremo adesso, inizieremo adesso il dibattito sul Začneme teraz diskusiou o Albánsku. Vy máte samozrejme všetky možnosti vystúpiť, e, e, predložiť e, tie jednotlivé témy a potom sa rozhodneme, ako budeme postupovať ďalej v tomto bode. Takže zápisnice by sme týmto prijali z tých troch dní, ktoré máme na programe zasadnutia. A teraz by sme už začali s diskusiou o návrhu rezolúcie o, Euró- o integračnom procese e, Albánska do EÚ. Dnešná diskusia sa bude týkať pozmeňovacích návrhov, ktorých je vyše 100. Spravodajcom je pán Countys. E, e, hlasovať sa malo dnes popoludní. Spravodajca navrhoval a súhlasia aj tieňoví spravodajcovia za týmto účelom e, predstavil 9 kompromisných návrhov. Tak ja by som chcel teraz odovzdať e, slovo spravodajcovi, aby e, nám popísal tieto návrhy, v čom pozostávajú, aby sme o nich potom mohli spoločne diskutovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcel by som teraz e, e, sa vrácať späť k samotnému textu uznesenia, pretože my sme o tejto otázke už diskutovali a sme sa takisto spojili aj s temnými spravodajcami z ostatných politických skupín a vyvinuli sme všetko úsilie, aby sme dosiahli dohodu a chcel by som poďakovať všetkým kolegom za ich pomoc e, pri príprave kompromisných návrhov s tým, aby sme teraz znížili ten celkový počet e, pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. No, keďže sa nám podarilo pripraviť alebo navrhnúť kompromisné návrhy, tak naozaj verím, že sme, to potvrdzuje, že sme sa teda zhodli na podstate veci a že sa to teda snáď odrazí aj v hlasovaní existuje len niekoľko bodov, malých bodov, kde sa ešte naše názory nezhodli. Možno by som sa dotknul, dotkol niektorých otázok vo vzťahu k eh, momentálnej situácii a vývoju. Um, jeden, jedna dôležitá vec v mojej správe je takisto aj niečo, čo je aj vysoko relevantné pre budúce pristúpenie Albánska do EÚ, je akým spôsobom prelobíme momentnú politickú, politickú patovú situáciu. E, myslím si, že je to dobrý návrh, tak ako sme to navrhli. Situácia sa už mení, veci sa hýbu, opozícia sa vrátila aj do parlamentu. avšak e, my stále vlastne čakáme e, na túto interpretáciu volieb v politickom kontexte, to znamená, že akým spôsobom sa odrazia tieto voľby v politickom e, živote. E, momentálne je situácia taká, že zatiaľ e, je platová situácia, aj keď je opozícia už späť v parlamente, takže je to všetko veľmi, veľmi krehká, krehké, respektíve veľmi krehká aj tá politická situácia. To je prvá vec, ktorú som chcel uviesť. A potom ďalšia vec sa týka otázky víz, vízového režimu. Ja myslím, že komisia predložila 27. mája návrh a pripravuje pripraviť nový pozitívnejší návrh pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu v otázke vízového režimu. A ak by to tak e, malo byť, tak, a ja verím, že to tak aj je, mali by sme privítať tento krok komisie v našej správe správe nášho výboru. A v tejto správe by sme mali vyjadriť e, podporu princípom, podľa ktorých e, budú môcť albánsky občania sa tešiť zo slobody pohybu. Napriek teda politickej patovej situácii, ktorú som spomínal v prvom bode. A myslím, že už v podstate nemám veľmi, čo by som veľmi dodal. Máme pred sebou kompromisné návrhy. Určite o nich asi budeme diskutovať. V závere by som ešte možno povedal, že v našej správe mali by sme ponechať otvorené dvere pre pristúpenie do EÚ pre všetky balkánske krajiny. Mali by sme ich podporovať v tom, aby prijali potrebné reformy, pretože je to v záujme ich občanov, ich krajín a celkovej bezpečnosti Európy. To je vlastne hlavná myšlienka mojej správy. A myslím si, že je to aj ten duch kompromisných návrhov. Takže ešte raz ďakujem tým spravodajcom aj sekretariatu výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz eh, naši tieňoví spravodajcovia, pán Svoboda, potom pán Šak. Eh, keby... A dám najprv slovo pani Pák. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to naozaj veľmi zaujímavá diskusia a je veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov a dobre, že sme sa mohli zhodnúť aj na kompromisných návrhoch. Ešte sú niektoré také medzi nimi, ko ktorým ja ne, ktorými nebudem ja súhlasiť, ale myslím, že celkovo e, sme sa veľmi dobre dohodli. Takisto si myslím, že sme sa, sa nám podarilo aj pretlačiť, chvála Bohu, tému vzdelávania prostredníctvom dvoch či troch pozmeňujúcich návrhov. A myslím si, že to je téma pre celý región veľmi dôležitá, predovšetkým pretože tieto krajiny e, v podstate sa zúča- môžu zúčastňovať našich vzdelávacích programov, a preto však ale to musí byť, ale preto určitý základ, aby tie národné agentúry vôbec o tomto mohli e, to pripraviť a prerokovať. Takže myslím si, že tento krok tejto správy je správnym smerom. Takisto si myslím, že správa, tak ako je teraz predložená, eh, nesie nejaké extrémne zmeny v eh, Albánsku Zatiaľ sme žiadne veci e, nepo, vlastne nepopisovali tejto situácii. Celkovo si myslím, že musíme sa dívať v oblasti otázky Albánska dívať na fakty, a, ale nesmieme s Albánskom nakladať inak ako s e, hoci ktorou inou krajinou. Sledujem situáciu v Albánsku už e, od začiatku, už 20 rokov a vždy som sa snažila byť úplne nestranickou a či už e, bolo, som rokovala s opozíciou alebo s vládou, snažila som sa e, stále diskutovať nestranicky a veľmi som bola kritická a stále som povedala, že nikto mne nemôže vyčítať, že ja by som sa bola nejako stranicky chovala. Musím povedať len to, že musí že jednoducho v takejto krajine musí existovať eh, demokratický volebný zákon a už eh, pred v, eh, v bol prijatý taký volebný zákon, na ktorý, podľa ktorých vlastne prebehli tieto voľby, boli prvé, ja som tam sama to volá sa na to dívať, to boli prvé voľby, doteraz najlepšie voľby, aké mali, ktoré ako tak zodpovedali európskym a medzinárodným predstavám, normám a potom po týchto voľbách tak aj z neboli žiadne námietky teda proti týmto voľbám. Jediné námietky potom prišli až od samotnej vlády, keď už vláda bola vytvorená od inej socialistickej strany, ktorej sa to nepáčilo. A ja som vtedy mala pocit, že to bolo zvláštne, že taká krajina ako Albánsko, ktorá ešte nemá dostatok demokratických skúseností, že je vôbec možné, aby dva póly sa konečne nejako spojili aby našli si spoločnú cestu do Európskej únie. Vtedy som to veľmi vítala. A ne, však e, opozícia to nevítala a začala, ne, ne, nechcela ísť do parlamentu do marca, ne, sa nedostali do uh, parlamentu a keďže sa do, do parlamentu nešli, tak nemohli vlastne spolupracovať, alebo respektíve nemohol parlament vôbec pracovať. treba ísť eh, k volebnej komisii v takomto prípade alebo na ústavný súd, ale nie je to jednoducho mysliteľné, aby eh, vláda alebo eh, parlament otvoril nejaké volebné urny. To neexistuje v žiadnej krajine a takéto niečo by sme nemali podporovať. Mali by sme sa pridržiavať volebného zákona, ústavy. A ak opozícia má prípad alebo viacero prípadov, ktoré by doratočne, aj keď sa všetko vlastne už prijalo, chcela e, ešte rozobrať na súde, tak nech má tú možnosť. To je podľa mňa jediná správna alternatíva. Preto si želám, aby žiadna politická skupina tu v parlamente nepodporila niečo, čo je úplne proti zvyku v ktorejkoľvek krajine. Nemôžeme žerať nejakú krajinu alebo jej vládu, aby zákony alebo ústavu jednoducho porušila. Čo môžeme urobiť? na to, aby sme im pomohli, je, aby sme im dali možnosti diskutovať o možnostiach, zmenách e, v tomto zákone alebo aj parlamentných zvykoch. Takže aby to urobili e, pre budúcnosť, pre budúce voľby, komunálne voľby ale naozaj vás prosím, aby sme sa nepridali ani k jednej strane a pozreli sa naozaj na tie fakty. A fakty sú také, ako som ich popísala. Nie sú jednostranné, ale sú také, ako som ich popísala. Preto by som vás chcela poprosiť, aby všetci kolegovia sa zasadili za to, aby presvedčili obe strany, aby sa pozerali do budúcnosti a prijali zmeny eh, pre budúcnosť na aktuálnom zákone, ale aby sa nezaoberali minulosťou. Takže opozícia by sa mala jednoducho zúčastňovať normálne prác na parlamente, v parlamente, pretože niektoré otázky eh, môže parlament prijať iba veľkou väčšinou. Ak socialisti sa nepridajú, tak jednoducho sa nebudú môcť prijať eh, veci, ktoré sú dôležité pre priebeh európskej integrácie. Ďakujem pekne. Grazie, la parola kolega Svoboda. Ďakujem, slovo má pán Svoboda. Ďakujem, pán ehm, predseda. Chcel by som sa v prvom rade vám poďakovať za vašu prácu. A na mnohých bodoch sa predsa nič nezmení. To sú tie kritické body, návrhy, podnety, ktoré máme. Ehm, Albánsko síce urobilo veľa pokroku, ale my eh, chceme ešte väčší a samozrejme chceme tu mať aj ten vnútorný mier, tak aby tu mohlo e, dôjsť aj k liberalizácii víz a um, aby ďalšie kroky na ceste európskej integrácie sa mohli udiať. Telom a dušou sa zasadzujeme za e, pokrok Albánska. Som teda rád, že aspoň tu sme našli nejaký konsenzus a že spravodajca je ochotný presunúť hlasovanie, avšak e, treba hlasovať ešte pred letnou prestávkou. Ako e, som tu e, začul, e, aj tak ste teda naplánovali júl na hlasovanie, to je ten najneskorší možný termín na hlasovanie. Podľa toho, ako sa to vyvinie. Súhlasím s tým poslednými slovami pani Pak, ale tak ako to ona urobila, by som nechcel niekomu prisudzovať nejakú vinu, ako ona teda povedala, že to robím. Nikomu nedávam vinu, je tu legálne zvolená vláda, to aj chápe aj opozícia, že je to legitímne zvolená vláda na tom nechce nič meniť, ale sú tu pripomienky týkajúce sa možného zlepšenia Um, volebných zákonov. A teraz ide iba o to, aké kroky sú potrebné na to, aby sme dosiahli aj tieto zlepšenia. Obe strany a viedli sme diskusie s oboma s nimi, lebo my ako sociálni demokrati aj EPP máme e, vlastne signály e, z našich e, strán, že teda treba sa dohodnúť a v Štrasburku sme teda diskutovali s pánom Berišom aj Rámom a Niečo sme dosiahli, aj dohodu o e, vytvorení špeciálneho výboru v parlamente, kde by opozícia mala väčšinu a mohla e, stanoviť predsedu. Ale pokiaľ ide o postup a mandát, tu ešte nedošlo k zhode a dúfam, že k nej teda dôjde čoskoro, ale treba jasne povedať, že nejde o zmenu volebného výsledku, ale budúco, e, teda zákonov, ktoré budú platné v budúcnosti. Myslím si, že my všetci, kolegyňa Pak a všetci ostatní, ktorí e, to už e, pozorujeme roky, Všetkým nám je ľúto, že ešte sa tu nedospelo k tomuto konsenzu, aj keď, a to je tiež uznávané, tieto posledné voľby prebiehali oveľa lepšie než tie predchádzajúce, takže je tu pokrok. Ale teraz ide ešte o tie posledné e, zlepšenia, ktoré treba e, vykonať. Som teda ešte raz e, rád, že môžeme presunúť to hlasovanie. Ako som povedal, posledným možným termínom by bol júl na hlasovanie, do ktorý dúfam, že sa dospeje k nejakej dohode. Je v našej zodpovednosti, aby sme to urobili. Um, opozícia už medzičasom aj spolupracuje v parlamente, ale teraz ide tu o ten posledný krok. Ako som už e, e, vyjadril, ďalším signálom, ktorý chceme vyslať na jeseň, je liberalizácia v oblasti víz. Ale k tomu by mal prispieť aj ten vnútorný mier v krajine, e, aby sme k tomu mohli prejsť. Grazie, kolega Svoboda. No, mm, il kolega Sar- Ďakujem pánovi Svobodovi a teraz kolega Sargentini. Thank you, chair. Dank u, voorzitter. Laten we beginnen bij... Ďakujem, pán predseda. Ja mám trochu dobre správy. Ako to, čo sa deje teda v Albánsku, sú dobre správy, pretože opozícia sa vrátila do parlamentu a komisia už e, naznačuje, že dojde k uvoľneniu vízového režimu. To všetko sú dobré správy. A, ale skutočnosť, že ešte stále sú spory a vlastne aj delegácia Európskeho parlamentu navštívila región, aby, e, tak by som to nazvala tak na takú peacekeeping misiu. To bolo dobré. A zároveň však si myslím, že je podstatné, aby sme hlasovali o tejto otázke ešte pred letnou prestávkou, tak aby sme vyslali e, správny signál albanskému ľudu. že už najneskôr na jeseň by mali možnosť eh, slobodne cestovať. Ak by som sa teda mohla vyjadriť ku kompromisným návrhom, eh, nový návrh, eh, ktorý pripravil spravodajca a mm, číslo 18 pozmeňujúceho návrhu, alebo bol to od, bolo to odsek číslo 18 a je to kompromisný návrh číslo 5, s tým nesúhlasia zelení, v druhom odseku on all ethnic and linguistic minorities, všetky etnické a e, jazykové menšiny, plánovanie roku 2011. Podľa nás je to v protirečení s tým, čo e, nasleduje za tým. Free self-identification e, je to moja voľba mm, sa rozhodnúť, že ku akej etnickej skupine patrím a preto by sme chceli, aby sa spravodajca ešte raz na túto vetu pozrel. myslím si, že máme aj na to čas, keďže nebudeme dnes popoludní o tomto hlasovať a myslím si, že väčšina by s tým mohla súhlasiť. E, napokon, takisto som bola veľmi spokojná s tým, ako to spravodajca si s tým poradil a kompromisy, ktoré sú pripravené, sú naozaj vynikajúce. Ďakujem pekne. Allora, per conto dell'Alde, il collega... Takže za ALDE teraz kolega Kačín. That... Uh, Súhlasím s kolegami, uh, ktorí si myslia, že dnes nie je asi veľmi hodný čas, aby sme hlasovali, ale myslím si, že mali by sme takisto o tom aj diskutovať. Uh, len čo sa vráti odtiaľ delegácia Európskeho parlamentu, či, či, keďže každý očakáva pozitívny vývoj, e, musíme takýto, takýto pozitívny vývoj privítať. Prvým všetkým by som chcel poďakovať e, spravodajcovi za jeho e, dobrú prácu a veľké úsilie v albánskom integračnom procese. Takisto vítam aj dialog, to, že teda došlo k opäť dialogu medzi vládnymi a opozičnými silami a že sa teda hladovka skončila 8, 18. mája. Um, úloha, ktorú európske inštitúcie hrali v určitej obrovskej veľkú úlohu pri, e, v tom, aby sa ukončila palotová situácia v Albánsku, ktorá trvala vlastne rok. Um, to vlastne pod potvrdzuje aj potrebu posilniť dialog a že jediný spôsob e, dohody je v podstate politický demokratický e, proces a väčšie zapojenie Európskej únie v tomto regióne. Chcel by som zopakovať, že bez zapojenia všetkých politických síl v parlamente a v všetkých e, politických síl v krajine Albánsko nedosiahne žiaden výrazný pokrok na ceste do EÚ. Preto súčasné úsilie by malo pokračovať ďalej a albánska demokracia musí preukázať vlastnému ľudu aj európskym stranám, že je schopná prekonať vážne politické problémy. Všetky albánske politické strany musia dať nabok e, veľké rozdiely a v demokratickej atmosfére nájsť riešenie súčasných sporov. Len protom, potom bude môcť integračný proces pokračovať. Musí sa to udiať čoskoro a musí sa to udiať e, uistujúcim spôsobom, tak aby mohli, mohli mali občania pokračovať vo svojej práci. Ďakujem pekne za váš čas. Bene, grazie collega Kacin. Ci sono cinque interventi. Vi chiedo di essere brevi perché il lavoro... Ďakujem pekne, pán Kacin. E, požiadam vás, aby ste trošku hovorili stručnejšie, pretože máme veľa e, bodov programu dnes. E, pán Severin, nech sa páči. Určite, že naša obava k dnešnej správe je o albánskej integrácii do Európskej únie a je to veľký cieľ nielen pre Albáncov, ale aj pre nás. Ale musíme veľmi jasne vyjadriť, aké sú podmienky takéhoto záväzku rozhodnutie, ktoré ja plne podporujem, odložiť teda hlasovanie, nie je um, procedurálne rozhodnutie, ale kolegovia, ktorí nami pra, s nami pracujú, chápi, že je to politické rozhodnutie a je to politický odkaz, ktorý my vysielame do tyrany, že pokiaľ politickí hráči v krajine nie sú schopní e, viesť konštruktívny, pozitívny a racionálny dialog, tak ich európske perspektívy sú ohrozené. Čiže nemali by sme nejakým spôsobom sa snažiť E, nahradiať e, súdcov na jednotlivých e, súdoch a podobne, ale chcel by som povedať, že už mnoho rokov, alebo ak nie po desiatky rokov, všetky voľby v Albánsku dopadnú tak, že po nich je vždy kríza. To potvrdzuje, že niečo nie je celkom v poriadku demokratickým systémom v krajine. A si myslím, že v podstate nie záleží na tom, že či z procedurálneho hľadiska je ten či onen s vinníkom tejto situácie, ale je problém a politické strany v Albánsku nie sú schopné to vyriešiť e, a to je naozaj najväčšia obava pre nás a každý v Albánsku musí to chápať, že pokiaľ nie sú schopní si vyriešiť svoju vnútornú krízu, nie je možné, aby sme im dali dobrú perspektívu s našimi, vo vzťahu k nám. E, ďalej, pán predseda, si myslím, nemali by sme sa e, hambiť za to, akú, ak, čo dosiahla naša, naša, naša parlamentná e, diplomácia, musíme to povedať aj nahlas. Myslím si, že aj sú socialistickí zástupcovia späť vo vláde. Myslím si, že je výsledok takisto našich, našej parlamentnej diplomácie. A myslím si, že to, že sa tie hľadovky už skončili, e, myslím, že to je takisto výsledkom e, partizanskej či multipartizanskej činnosti európskych e, poslancov. Je to určite výsledok našej diplomácie a my naďalej budeme pracovať na tejto otázke, aby sme dokázali pomôcť e, nájdeniu riešenia. A ak sa riešenie nie nájde, musíme jasne povedať, že teda všetko je na stole. Rokovania e, o asociačnej dohode môžu začať, ktoré sa skončia liberalizáciou vizového režimu. Musí to byť teda absolútne jasné, e, že toto je v ich ich rukách, aká je budúcnosť ich krajiny a aké budú mať vzťahy s Európskou úniou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Severin, kolega Táler. Grazie, prezidente. Spoštovani kolegi, Albanija je po mojem mnenju le skrajni primer pojava, ki je v veliki meri značilen. Albánsko podľa mňa je extrémnym príkladom fenoménu, ktorý je typický pre mladé, 20 let nazaj. ktorý je typický pre mladé demokracie, ktoré po páde Berlínskeho múru vznikali teda pred 20 rokmi. Čo je typické pre tieto demokracie? Je to fakt, že politici sa vzájomne vylučujú. Vládnuci a opoziční e, politici vnímajú parlamentnú demokraciu nie ako mechanizmus na konštruktívne a pozitívne riešenia problémov, ale e, sú tu neustále boje vzájomné. Je tu celá séria štátov, e, kde e, dochádza k takémuto vývoju. A preto podporujem to, čo hovoril kolega Severin, keď hovoril o parlamentnej demokracii a to predpokladá aj angažovanie komisára Fileho naša politika e, musí viesť k tomu, aby dochádzalo v týchto demokraciách k ďalšiemu vývoju, aby tieto osobné animozity boli prekonávané, aby tieto neustále spory, ktoré sú stále rovnaké vo svojej povahe a stále sa týkajú boja o moc, aby boli pozastavené a aby e, aj opoziční politici prešli na inú logiku, na iné uvažovanie. Ja som za to, aby e, sme odložili e, toto hlasovanie a tým e, vyšleme e, jasný signál ohľadom našich očakávaní a ten signál znamená konštruktívne riešenie tohto probléma, problému a skutočnú parlamentnú demokraciu, ktorá by umožnila Albánsku získať alebo uľahčiť vízový režim, respektíve pristúpiť k jeho liberalizácii. A predovšetkým to pomôže aj obyvateľstvu Albánska a preto to podporujeme. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.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 Boli sme svedkami e, to, že, toho, že zaznievali tie výťazné zvony už e, predčasne, príliš skoro. Európska únia a parlament mm, odvedli veľký kus práce a e, to bolo odmenené vlastne pred niekoľkými dňami, kedy sa zdalo, že veci, že dochádza k strate kontroly nad vecami a že mohlo dojsť eh, k nejakým nepokojom. Myslím si, že aj eh, správa nášho kolegu veľmi dobre popisuje situáciu v Albánsku a dobre sú tam eh, navrhnuté aj tie opatrenia, ktoré musia byť prijímané. Odloženie hlasovania myslím si, že bude tým správnym posolstvom, správnym signálom, ktorý by mal byť aj jasne pochopený v tej krajine, adres, adresáte, teda u adresáta musíme jednoznačne tlmočiť eh, dvom najväčším politickým stranám Albánska, že oni sú zodpovedné za eh, súčasný stav, za súčasnú situáciu. Nie je tam nejaká nevinná strana, alebo ktorá by sa dokázala vyviniť a musíme zaročiť, že krajina eh, nastúpi späť na cestu demokracie. Pokiaľ ide o vízový režim, veci postupujú pomerne dobre. Občania by nemali znášať tú veľkú mieru ťarchy, ktorá vyplýva z negatívneho postoja, ktorý zaujali ich politici. A je dôležité, aby došlo k riešeniu vizovej záležitosti. Ja, voorzitter, dank u wel. Pán Madlener. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka je, či sú toto politici, ktorí chcú zlepšovať eh, život eh, svojim občanom ale Albánsko každopádne je jedna z najskorumpovanejších krajín e, v Európe, je to takmer mafiánsky štát a hovoríme tu zrazu o, o uľahčení vízovej povinnosti alebo o liberalizácii vízovej povinnosti, tým umožníme e, cestovanie albánským e, občanom, teda vlastne kriminálnikom po Európe. Islám nie je len bežným náboženstvom, je to ideológia, ktorá má za cieľ ovládať a bude to spôsobať veľa problémov v Európe. Čiže naozaj si kladiem otázku, či vieme, čo chystáme sa spraviť. E, tým, že otvoríme dvere tejto skorumpovanej a chudobnej krajine do Európy, tak tým pádom e, vystavíme nebezpečiu našich občanov a myslím si, že toto treba zohľadniť. Ultimo intervento, la kolega Gianakos. Kolegyňa Gennaro, či kolega Gennaro. Συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ Pani Žanaku, ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som eh, poďakovať eh, spravodajcovi a teda aj mu povlažovať k jeho správe. Je to správa, ktorá zohľadňuje všetky eh, elementy, ktoré sa týkajú pokroku dosiahnutom na poli demokracie v Albánsku. Mňa téma Albánska zaujíma už 20 rokov, pán predseda. Je to pomerne unikátna situácia, E, z dôvodu prítomnosti jednotlivých klanov e, v krajine a takisto z dôvodu diskrepancií medzi severom a juhom. Ale už sme boli svedkami podobnej reakcie zo strany opozície e, predtým. Nebolo to prvýkrát, čo opustili parlament. A myslím si, že to, čo by sme mali spraviť v tejto situácii my, je uznať fakt, že je to na samotných Albáncoch rozhodnúť sa, ako naložiť so situáciou, ktorá vznikla v ich krajine Myslím si každopádne, že by sme mali oddialiť hlasovanie, odložiť ho na neskoršiu fázu. A musíme si uvedomiť, že otázka liberalizácie vízovej povinnosti môže byť vhodne riešená len v rámci posilnenia demokratizácie a demokracie v krajine a boja proti organizovanému zločinu. v Grécku je veľa Albáncov, pracovníkov, e, ktorí odvádzajú dobrú robotu a ktorí prispievajú k zlepšovaniu situácie v našej samotnej krajine, teda v Grécku. Avšak e, nemali by sme Albánsko e, vnímať len ako nejakú čiernu dieru alebo nejaký, nejakú škvrnu e, v tejto oblasti sú krajiny, kde, sa, kde dochádza k podobným fenoménom. Avšak e, to posolstvo, ktoré my vysielame, by malo byť jasné a jednoznačné. Pokiaľ ide teda o nás, opozícia by e, mala lepším spôsobom fungovať aj v rámci parlamentu a vláda by mala vstúpiť s nimi do diskusie. Takže predtým, než dozdáme slovo spravodajcovi, aby to zhrnul, dáme slovo predsedovi delegácie pre vzťahy e, s Južnou e, Európou, takže pánovi Kukanovi. Takže naposledy. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne, pretože mnoho z vecí, ktoré som chcel povedať, už zazneli. V prvom rade by som chcel vyzdvihnúť prácu spravodajcu, pána Chuantisa, Eh, ktorý naozaj preukázal veľa dobrej politickej vôle, eh, pokiaľ ide o diskutovanie záležitosti s inými politickými skupinami, s cieľom nájsť možný kompromis. Nie všetko bolo možné, ale myslím si, že sa naozaj pousiloval. Súhlasím Súhlasím s odložením hlasovania, tak ako to bolo navrhnuté. A Albánci by to nemali vnímať ako procedurálnu záležitosť, mali by to vnímať ako jasné politické posolstvo, ktoré je na ich prospech a mali by s ním nakladať rozvážne a racionálne. Takisto som potešený, že došlo k istým politickým pohybom nedávno smerom k nájdeniu riešenia Eh, politického patu, politické patovej situácie. Avšak eh, musíme dostať eh, pevnú garanciu a záruku dlhodobej politickej stability a normálneho zdravého fungovania demokratických inštitúcií v Albánsku. A za týmto účelom naozaj budeme čakať a budeme musieť pomôcť a asistovať albánskym politickým silám. Vypočul som si rozpravu tu na pôde tohto výboru a myslím si, že všetci majú úprimný záujem na tom, aby Albánsko nastúpilo na e, nespochybniteľnú cestu európskej integrácie. To by malo byť základom nájdenia riešení. Súhlasím s kolegyňou Pakovou, ktorá hovorí o tom, že ústava a zákony by mali byť e, ponechané v krajine a nikto nespochybňuje nejakým spôsobom výsledky volieb, takisto si myslím, že existujú možnosti, ako zlepšiť legislatívu, pokiaľ ide o budúce voľby, tak aby sme sa vyhli opakovaniu situácie, ktoré, ktorú spomínal kolega Adrian Severin, tak aby nedošlo k tomu pri budúcich voľbách. Jedna dôležitá vec, politická podmienečnosť. Chápem to tak, že toto možno je ten najefektívnejší prostriedok, ako vyvinúť tlak na krajinu, respektíve jej politické zložky, Avšak som rád, že dnes nebudeme o tom hlasovať, e, pretože by som naozaj zvažoval to, či podporiť e, politickú podmienečnosť e, výzavy liberalizácie vízovej. Všetci sme sa oboznámili so stanoviskom komisárky Malstromovej a viem, aké je aj stanovisko komisára Fileho, ktoré sa snažia nedávať tam podmienečnosť politickú a ne, ne, neprepájať to s eh, liberalizáciou vízovou, pretože tým pádom sa tam stanovujú isté benchmarky, isté meradlá, meritka a ako náhle príde k ich plnému splneniu, tak potom myslím si, že až krajina môže eh, požívať bezvízový režim a teda občania krajiny môžu eh, fungovať v rámci bezvízového styku. Myslím, že by sme mali teda pokračovať v práci, politickej práci, ktorá bola započatá v tomto parlamente a takisto aj vo komisii. A dúfam, eh, že to Albánsko, to Albánsko, ktoré všetci chceme vidieť, že to bude Albánsko, ktoré bude smerovať do Európy a že i tu je naozaj v hre budúcnosť Albánska a, a my by sme mali eh, prispieť k definitívnemu politickému eh, riešeniu, ktoré bude trvalé a stabilné. Ďakujem, pán predseda. Bene, le conclusioni al collega Juntis. Takže teraz záver, eh, kolega Chuntis. A ešte sa prosím vyjadrite aj eh, k tej um, žiadosti, aby sme hlasovali až neskôr. To tu συναδέλφους για τον προβληματισμό που κατέθεσαν. Ε, νομίζω ότι... Ďakujem. Chcel by... Pán predseda, chcel by som poďakovať kolegom za túto rozpravu. Keďže Zdá sa, že každý súhlasí s tým, že odložíme hlasovanie, tak asi by sme tak mali postupovať, ale chcel by som ešte raz zapakovať, že e, signál, ktorý by sme mali vyslať e, albánskym politickým stranám, o, tom, vlastne o tomto hlasovaní znamená to, že musia urobiť všetko preto, aby sa dostali z súčasnej e, situácie. E, a aj to, že sme sa vlastne všetci zhodli na tom, že odložíme hlasovanie. E, nie je to preto, že my nejako s niečím nesúhlasíme, ale my chceme chceme, aby vlastne donútiť, aby bolo možné, aby aj v jednotlivých parlamentoch mohli prebiehať rozpravy za normálnych podmienok. Potom ďalší signál, ktorý by sme mali my z Európskeho parlamentu vyslať, pretože si myslím, že vo väčšine sme sa na tom aj zhodli, je to minimálne za svoju stranu sa pokúsim čo najviac text zlepšiť a myslím si, že prijatie tejto správy nebude len otázka osobnej satisfakcie pre mňa osobne, ale že my ešte raz opätovne vyšleme signál albánskej politickej scéne a celkovo albánskym občanom a povieme im, že Európsky parlament má kritéria, ktoré jednoducho treba rešpektovať z hľadiska prístupových rokovaní Albánska do EÚ. Nechcem veľmi ešte hovoriť o politickej situácii, chcem povedať len toľko, že ja situáciu sledujem veľmi intenzívne, dlhé roky sa tejto otázke venujem. A nie ani v účelom mojej správy uvieť tam všetko, čo tam je a všetky problémy, ktoré tam sú, sú problémy medzi politickými stranami, ale myslím si, že musíme im dať eh, najavo, že jednoducho budú musieť už riešiť eh, eh, množstvo iných problémov, nielen vyriešiť alebo dostať krajinu z momentálnej patovej situácie, ale nastoliť jeden skutočný demokratický systém, čo predstavuje za sebou obrovské množstvo práce a všetko bude závisieť potom od e, toho, vlastne všetko malo vyplývať z tých výsledkov volieb minulého roku. Ďalej, e, čo sa týka vízového režimu alebo zjednodušenia vízového režimu, zdieľam e, obavy viacerých poslancov, ktorí sa vyjadrili tým či oným spôsobom. Avšak nemali by sme vysielať zase signál taký, aby sme vyjadrili, že sa ako si približujeme akejsi tvrdšej línii, alebo že sme akýsi prísnejší. Myslím si, že dôležitejšie je skôr tá otázka principiálna. To je, že keď Albánsko splní určité kritéria, tak potom by mali mať možnosť ehm, mať prístup k jednodušenému vízovému režimu, aby mohli Albánci, Albánčania cestovať e, slobodne. Takže potom budeme mať ešte diskusiu k týmto e, pozmeňujúcim návrhom a bude sledovať budeme, aký, aký bude vývoj politického systému Myslím si, že je dôležité pre nás, aby sme aj uznali, aký vývoj v Albánsku nastal, aj osobite preto, keď idú dobrým smerom. Dobre, takže v súlade s tým, ako sme rozhodli, ako to prijal spravodajca, hlasovanie sa presúva na ďalšie e, zasadnutie 22. a 3. júna nášho výboru. Týmto končíme tento bod a prejdeme na spoločnú diskusiu o bodoch 6 a 7, ako sme rozhodli, keď sme diskutovali o forme dnešného programu. Je tu o nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. A potom ide aj o úpravu nástroja stability. Tieto body na programe zasadnutia sa týkajú e, e, teda nástrojov EÚ e v oblasti podpory demokracie a ľudských práv vo svete a potom úpravy nástroja stability. Na zasadnutí 3. decembra sme dali mandát spravodajkyniam Loch Bieler a Gál aby diskutovali um, vlastne um, podľa platnej e, zmluvy na túto tému e, s inštitúciami Hlasovanie týkajúce sa nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv e, sa vlastne odkladá aby sme mohli počkať, ako dopadnú rokovania. Nebolo teda možné zatiaľ dosiahnuť e, zhodu s radou, ktorá je proti uplatneniu postupu, ktorý navrhuje parlament. 28. apríla spravodajkyne informovali kolegov o skutočnosti, že e, zatiaľ tieto rokovania nepriniesli e, ovocie a navrhli, aby sme hlasovali o návrhu, teda aby sme vlastne zatiaľ eh, nehlasovali o tomto návrhu nástroja financovania na podporu demokracie, demokracie zatiaľ. Najbližšie hlasovanie by teda bolo um, popoludní. A chceme potom na ďalšej eh, plenárke v júni diskutovať o všetkých štyroch nástrojov týkajúcich sa uh, E, teda kooperácie a rozvoja, a spolupráce e, s rozvojovými krajinami, nástroj, nástroj stability a e, nástroj financovania na podporu demokracie. Takže chcel by som pripomenúť kolegom, že keď príjmeme pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujú spolu spravodajkyne, ktoré majú zmeniť postup delegovaných aktov v prípade tohto nástroja financovania na podporu demokracie. Toto by hovorilo o tom, že, taký, že to sa potvrdzuje, že takýto postup by sa mal uplatniť aj na nástroj stability neskôr. Tu sme vlastne hlasovali o tomto ešte predtým, než do platnosti e, vstúpila Lisabonská zmluva. A to by boli moje úvodné slova a teraz už by som odovzdal slovo pani Kinge Gál. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Už ako ste ju vysvetlili, je to nekonečný príbeh. Je to, že tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré požadovala pôvodne komisia a delne pre ľudské práva. Aby som to stručne zhrnula, čo sa vlastne udialo, prejdem rýchlo cez eh, jednotlivé výmeny názorov a diskusie v rámci AFED. Komisia iniciovala čistý technický pozmeňujúci návrh pre nástroj pre európsku demokratizáciu a ľudské práva minulý rok a týkalo sa to DPH, takže bol to dôležitý pozmeňujúci návrh, aby sa umožnilo príslušným úradníkom učiť, kde je možnosť eh, výnimky daní v rámci z týchto, alebo aby sa mohli financovať DPH aj z, tých, z tohto nástroja. My sme teda e, súhlasili s týmito pozmeňujúcimi návrhmi a okrem toho potom po prvej výmene názorov v AFETE v novembri a aj e, na báze návrhu právnej služby parlamentu, tohto parlamentu, aj v súvislosti s tým, čo sa stalo s ostatnými troma finančnými nástrojmi, sme sa rozhodli, že e, zahrnieme také pozmeňujúce návrhy, aby parlament mohol e, v rámci pôvodného komitologického postupu e, schváliť alebo schvalovať pozmeňujúce návrhy práve k tomuto nástroju plus tým tým trom iným finančným nástrojom. 1. decembra vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, takže už nebola možnosť postupovať e, normálne e, regulatorným postupom, preto sme museli vlastne navrhnúť e, alebo aj pozmeniť všetky pozmenujúce návrhy a 3. decembra sme mali stretnutie v AFETE a výmenu názorov a požiadali kolegov, aby nám poskytli mandát ktorý nám umožnil rokovať s um, radou a s komisiou v rámci článku 290 zmluvy, alebo podľa tohto článku, ktorý sa týka schvalovania strategických dokumentov a multi e, viacročných programov v tomto nástroji aj v iných nástrojoch. A spoločenstvo tento mandát formálne schválilo. Začali sme teda rokovať e, pre štyri e, externé E, nástroje finančnej pomoci, teda všetky tieto štyri. A vo všetkých e, ostatných troch prípadoch výbor to odhlasoval a v tomto prípade sme ešte nehlasovali, mali sme hlasovať dnes. Po dvoch rokoch hlas, e, rokovaní, po dvoch krokoch kolách rokovaní, ktoré viedol aj náš kolega z výboru DV, pán Mitchell, bolo jasné, že ani komisia, ani rada nie je otvorená poskytnúť možnosť e, demokratického preskúmania pre náš parlament v otázke strategických dokumentov a pre tieto finančné nástroje, dokonca ani nie za tie časti strategických dokumentov, ktoré úplne jasne spadajú pod e, článok 290 delegovaných aktov. Takže my sme chceli nájsť kompromis a nájsť určitý, namieru určitý mechanizmus pre tie časti strategických programov a indikatívnych eh, programov, ktoré možno, že by spadali pod tie delegované akty aby sme teda mali rovnaký základ a rovnakú pozíciu pre všetky štyri finančné nástroje, aby parlament mohol takisto e, rokovať. Teraz musíme o tom v AFETE hlasovať, pretože všetky tieto štyri nástroje potom budú e, na rovnakej báze, budú mať e, rovnakú možnosť, budú mať rovnaký pozmeňujúci návrh aj vo svojom texte a potom budeme môcť uvidíme z toho pravdepodobne po hlasovaní vo AFETE sa to dostane na plenárku v júni do prvého čítania a po prvom čítaní sa môže začať nové kolo rokovaní. Teraz je to vlastne boj medzi parlamentom, radou a komisiou o tom, e, kto má právo presk- respektíve, že či parlament môže preskúmať niektoré časti strategických e, dokumentov a v rámci viacročných eh, finančných programov. Čiže eh, dnes budeme hlasovať o pôvodných eh, pozmeňujúcich návrhoch komisie, tie sú v poriadku a potom by sme stiahli všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli zavedené minulý rok ešte pod, v rámci RPS, konkrétne pozmeňujúce návrhy 4, 5, 6 a nahradili sme ich novými 9, 10 a 11 k delegovaným aktom. A to sú rovnaké pozmeňujúce návrhy v prípade všetkých štyroch e, finančných nástrojov a myslím si, že to je všetko, čo môžem k tomu povedať. Ďakujem pekne. Grazie. L'onorevole Bratner, relator... Ďakujem pani Brandner E, je na materskej dovolenke, takže zastúpi ju e, ďalší kolega. Ďakujem pekne. Ja zastupujem kolegu Francisku Brantner. A som vďačný za to, že z, z, kolegyni za to, že nám teraz vysvetlila a celkovo, aká je situácia v tejto otázke. Čiže jediné, čo mne ostáva, je odporučiť, e, aby sme naozaj um, potvrdili to, čo ten kurz, ktorý naznačila, tým, že budeme hlasovať o pozmenujúcich návrhoch, ktoré sa budú týkať e, jednotlivých finančných nástrojov, vrátanie nástroja pre stabilitu. E, čo sa týka horizontálneho trialógu, tak ako bolo to teraz vysvetlené, vlastne neviedol zatiaľ k dohode. A ak, ako teda ja počujem, sú určité obavy z hľadiska toho, čo sa nazýva teda mechanizmus určitý na mieru. Ja si myslím, že by dávalo zmysel, aby sme hlasovali o týchto pozmeňujúcich návrhoch teraz a hlasovali potom o tomto na plenárke v júni. Okrem horizontálneho trialógu e, neexistoval žiaden iný trialóg k podstate návrhu komisie v rámci tohto nástroja pre stabilitu. A ako si kolegovia pamätajú, tak naj, e, najvypuklejšia otázka ešte zostáva otázka boja proti mm, malokalibrovým zbraniam alebo zbraniam malého kalibru a komisia teda navrhla, aby sa, alebo my sme teda požiadali komisiu, aby predložili spoločnú deklaráciu o tom, akým spôsobom oni si predstavujú e, e, opatrenia na boj proti týmto zbraniam a e, akým spôsobom by sa to malo financovať. Predseda, ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto o slovo? Pán Galer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto ďakujem aj kolegyni ktorá ktorí nám predložili obe tieto správy. Chcel by som hovoriť len veľmi stručne o dvoch bodoch a pri jednom možno by som chcel um, aj um, požadovať o, um, alebo vysvetliť niečo výboru. Týka sa to um, dane z hodnoty. Teraz uh, vlastne v, po, bolo to už aj v e, žiadavke, aby sa určité opatrenia, ktoré súviseli s DPH, sa vyčerkli. A teda ja sa len pýtam, že aký to má dopad. Do, e, má to dopad napríklad na mimovládne organizácie alebo politické nadácie. tie jednoducho potrebujú tú možnosť, aby mohli mať preplatenú aj DPH. A existuje veľké množstvo projektov, k, nemôžu potom tým pádom financovať svoje projekty. A moja konkrétna otázka je, že či existuje tu nejaká chýbajúca možnosť ale existuje, je, je problém teda odpreplácať tú DPH, a, lebo v podstate E, je možné prideliť e, na toto výnimku a pre mňa je teda veľmi dôležité, e, ako budem hlasovať, pretože by som nechcela, aby napokon mimovládne organizácie alebo ďalšie, ktorí sú aktívni, nemôžu dokončiť svoje projekty, pretože nemôžu zabezpečiť, nemajú prostriedky na to, aby z vlastných prostriedkov zaplatili DPH. To je jedna vec. A potom v druhom bode, ku ktorom by som chcel povedať, E, vlastne bo, bola veľmi hĺbková diskusia po prvom čítaní, alebo budeme ju mať. My sme v doterajšom komitologickom trialogu e, vyjadrili, ako si parlament predstavuje, ako v budúcnosti by sme chceli ovplyvňovať e, našu možnosť preskúmania právnych aktov. A teraz by som povedal, že je to postavené na granite ak by som sa to takto mohol vyjadriť a bolo by asi potom dobre, keby sme všetky e, nástroje mali e, na jednej línii hneď po prvom čítaní, a, tak aby nemohli rôzne mať rôzne podmienky a nemali by sme potom rovnaký vplyv na e, jednotlivé nástroje. To je všetko od mojej strany. Ďakujem pekne. Honorable Ďakujem pekne. Pani Lusing. Nech sa páči. Äh, e äh, v mene našej äh, skupiny GUE NGL by som chcel v prvom rade poďakovať spravodajkyniam za teda snahu o dohodu, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu externých nástrojov, teda nástrojov vonkajšieho financovania a je teda v dôsledku zmien, ktoré priniesli Lisabonská zmluva za sebou. Guengel bola vždy proti Lisabonskej zmluve, e, medzi iným aj na základe straty práve e, týchto e, parlamentných výsad. Určite na, v určitých oblastiach sme získali, ale práve v tejto oblasti máme toho oveľa menej v pomere teda s komisiou, vďaka tým delegovaným aktom. Uh, Takže pani e, Aštonová, alebo teda e, e, rada a komisia majú mať teda väčšiu zodpovednosť. Mali by sme teda proti tomuto protestovať. Podľa môjho názoru parlament je demokraticky volený orgán a teda ako taký má jediný um, legitimitu rozhodovať v tejto oblasti. E, tieto delegované akty vlastne oslabujú parlament, nie ho posilňujú. A pokiaľ ide o nástroj vonkajšieho financovania, nástroj pre e, podporu e, demokracie a ľudských práv, toto podporujeme. Podporujeme pozmeňovacie návrhy spravodajky dnes, budeme s nimi súhlasiť. A e, teda ide nám o to, aby sme tu mali parlamentnú kontrolu aj v budúcnosti v tejto oblasti. Pokiaľ ide o parla- e, parlament. My sme za teda netransparentný a nedemokratický, proti tomuto netransparentnému a nedemokratickému charakteru a budeme sa teda e, zdržiavať hlasovania. Pokiaľ ide o nástroj stability, e, za našu stranu platí to isté ako v prípade nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv. Aj tu budeme hlasovať za pozmaňovacie návrhy a v koncovom hlasovaní na základe našich veľkých e, pochybností, pokiaľ ide teda o tento nástroj financovania, sa tiež zdržíme hlasovania. Ďakujem. Sì, a questo punto la parola in rappresentanza della Commissione. A teraz Kristian mne za DG Relax. Teraz nech sa páči. Oui, merci, monsieur le président. Euh, concernant euh, la... Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, ehm, čo sa týka, toto je eh, v odpovede na otázku jednotlivých poslancov. Čiže to, čo máme pred sebou, je návrh um, e, technické vyrovnanie s ostatnými nástrojmi, ostatnými nástrojmi, ktoré už e, majú flexibilitu. A to znamená, že prostriedky daňových poplatníkov, sa, um, ktoré sa používajú na programy, nemajú e, byť použité na rôzne formy daní, na rôzne formy cieľ a podobne. To je vlastne základný cieľ, alebo to je taká podmienka pri poskytovaní finančných nástrojov. A teraz my sa snažíme do týchto nástrojov vniesť určitú flexibilitu v tom, že na báze prípad od prípadu sa dá prijať také rozhodnutie, aby e, bola táto, tento zákaz preplácania DPH E, aby tomuto zákazu bola udelená výnimka. Práve ten prípad, kde, na ktorý sa pýtal pán poslanec Galer, k e, prípade mimovládnych organizácií alebo nadácií, pretože niekedy je naozaj veľmi ťažké, e, aby mimovládne organizácie dostali preplácanie DPH. Takisto sú to regionálne programy, ktoré vlastne kde je veľmi ťažké vlastne pre, preplatiť túto DPH, takže nie je to len nejaký biankošek, že sa bude preplácať kedykoľvek táto DPH. predseda, ďakujem pekne. A teraz eh, pán Bytý. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som ešte krátkosti zareagovať na eh, pripomienku kolegu Gallera, ktorý správne poznamenal, že parlament pokiaľ ide o radu a komisiu zatiaľ neukázal zuby, ale myslím, že súhlasíme s tým, že aj my máme úmysel demonstrovať smerom k rade a komisie, že sme z trvácneho materiálu, tak povedať, že sme e, pevní a silní a preto spoločne e, v júni e, budeme príjmať uznesenie na plenárke a potom po tejto plenárke v prípade, že si niektorý iný vyskúšajú silu svojho chrupu, takže aj my tak spravíme. Kolega Gál. Thank you. Uh, thank you, colleagues. Ďakujem pekne, ďakujem kolegom za ich vystúpenia. Zareagujem len na fána Gálera. Ak som to správne pochopila, uh, čo povedal, plne s vami súhlasím je to veľmi dôležité pre oblasti mimovládok aby tieto pozmeňovacie návrhy boli odhlasované a aby komisia pozmenila pôvodný návrh, tak aby bolo umožnené, e, že e, budú prevlácané náklady DPH a toto je aj v rámci našej správy. Čiže to, čo budeme dnes hlasovať, tak to podporuje iniciatívu komisie. E, tu nás hovorí o tom, že budeme hlasovať za, takýto, za takúto iniciatívu. Ale čomu tu došlo a čo vás môže troška zmiasť, je, že tu boli dva nástroje. EIDHR a DCI. A nakoľko Európsky parlament e, má dočinenia s dvoma nástrojmi na pôde dvoch rozličných výborov, my sa zaoberáme len nástrom pre eh, ľudské práva a DCIčko spadá eh, do výboru DV. Čiže istá časť sa týka DCI a tým pádom spadá pod výbor DV, ale my každopádne plne podporujeme návrh komisie, pokiaľ ide o pozmenenie, respektíve doplnenie tohto. Mám zopakovať, pýta sa pani Gál. My teda podporujeme pozmenenie, doplnenie a za komponovanie e, DPH ako opravneného nákladu. A teda podporujeme iniciatívu komisie. Pozmeňovacie návrhy sú jednoznačné v tejto súvislosti. Bene, grazie per la collaborazione. Dobre, ďakujem teraz za spoluprácu. Prejdeme k bodu 8, navrhu uznesenia o žiadosti Islandu o členstvo v Európskej únii. Vieme, aká zložitá je situácia tejto krajiny kvôli hospodárskej a finančnej kríze, ktorá viedla ku kolapsu bankového systému a viedla k predčasným voľbám na Islande je tam politická koalícia, ktorú sa mohli definovať ako proeurópska momentálne a teda rozhodla sa táto vláda Islandu, že predloží e, žiadosť o členstvo v EÚ aj preto, aby obnovila hospodárskú stabilitu tejto krajiny. E, komisia sa pozitívne vyjadrila k tejto žiadosti, ale rada ešte e, nepreskúmala tento návrh tento bod by mohol byť na rokovaní e, samitu e, tento mesiac na programe. Našim spravodajcom v tejto otázke je pán Preda. Minulý týždeň navštívil Island, stretol sa s viacerými dôležitými zástupcami Islandu, e, občianskej spoločnosti, parlamentu, vlády. E, stretol sa s rôznymi e, názormi za aj proti členstvu. E, pán Preda s nimi diskutoval o problematike teda kandidatúry Islandu do návrhu uznesenia vložil teda aj svoje skúsenosti z tejto cesty a to, čo tam zistil, preto by som ho teraz chcel poprosiť, aby nám poreferoval o tom, čo sa dozvedel. Nech sa páči, pán Preda, máte slovo. Așa cum ați menționat uh, în cursul săptămânii trecute, am avut ocazia de a Ďakujem. pekne, ako ste, povedali minulý, ako ste správne povedali, minulý týždeň mali sme dohodu, že budeme mať rokovania v Reykjavíku s našimi eh, partnermi v islandskom parlamente. Ja som sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí, ministrom pre eh, polnohospodárstvo a rybolov, pretože toto sú dôležité hospodárske sektory pre Island a takisto sú to aj dôležité témy pre Európsku úniu, takže mal som možnosť stretnúť sa so zástupcami e, viacerých zástupcov hnutí občianských, občianských hnutí a niektorí z nich sú za členstvo Islandu, niektorí sú proti, takisto som sa stretol aj s lídrami um, odborov, s novinármi a rôznymi nástupcami spoločnosti, tak aby som mal jasnú predstavu o tom, akým spôsobom je doma na Islande prijatá žiadosť Islandu um, o členstvo v EU. Ako viete, komisia dostala, vydala pozitívne stanovisko a teraz čakáme na radu aby sa vyjadrila k eh, budúcemu, mož, budúcemu možnému vstupu Islandu do EÚ. Teraz sa vrátim späť k svojej správe. Pracoval som na viacerých otázkach. Prvá vec, politické kritéria, ako vieme, Island je krajina s demokratickými tradíciami. Je to parlament, ktorý má naozaj exemplárnu politickú kultúru a môže byť príkladom pre iné krajiny hľadiska demokracie, takže väčšina demokratických kritérií je splnená. Samozrejme, tak ako o tom aj hovorila komisia, ešte zostáva vyriešiť niektoré problémy, zostáva ju vyriešiť niektoré problémy. Komisia hovorila predovšetkým o nezávislosti súdnictva a ja to takisto môžem zopakovať, čo sa týka hospodárskych kritérií. Na jednej strane Island patrí do európskeho hospodárskeho priestoru, čo vlastne už preukázalo schopnosť tejto krajiny čeliť hospodárskej súťaži a zúčastňovať sa fungovania spoločného vnútorného trhu. Na druhej strane, ako vieme, e, táto krajina bola tvrdo zasiahnutá krízou. Na posledných mesiacoch sme svedkami pozitívnych signálov, ktoré nasvedčujú určitú politickú hospodárskú stabilitu, hospodárskú stabilitu a s tým, s ktorými sme teda hovorili, naznačovali, že situácia sa zrejme dostáva do pozitívnych kolají a mohla by sa v budúcnosti zlepšovať. E, na Islande však prebieha intenzívna burlivá diskusia o vyšetrovacej komisii, ktorá má prešetriť e, finančnú krízu a zlyhanie bankového systému v krajine. A aký to má dopad? na hospodárske prostredie v krajine. Výsledky tejto vyšetrovacej komisie sú považované na Islande za základ pre obnovenie dôvery. A z našej strany síce sme vyjadrili celkovo nedôveru v, alebo viditeľnú akúsi nedôveru v politické strany a politický systém, ale ako ste aj videli vo voľbách sa zúčastnila takisto aj jedna strana, ktorá vystúpila proti e, celému systému a dosiahla prekvapivý výsledok. No, čo sa týka hospodárskej oblasti, poukázala by som ešte na ten citlivý problém a to na bilaterálne vzťahy medzi Islandom a Britániou a takisto e, Islandom a Holandskom. E, pretože po liste, ktorý zaslala ktorý za, bol zaslaný minulý týždeň islandskej vláde. Vlastne vláda potvrdila, že je jej zámerom dokončiť rokovania s Britániou a s Holandskom a ja som si istý, že sa nám podarí, alebo že sa im podarí čoskoro dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o schopnosť Islandu splniť povinnosti členských, e, členskej krajiny EÚ, tak e, väčšina z týchto podmienok alebo povinností je už splnená, pretože ako som už uviedol, e, Island je členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Najdôležitejšie aspekty by sa pravde teda rok týkali, alebo najdôležitejšie rokovania by sa týkali asi polnospodárstva a rybolovu. To bola téma, ktorá sa neustále uh, opakovala alebo od, dostávala na povrch počas mojich rokovaní na Islande. A vzhľadom k tomu, že pre oblasť poľnohospodárstva a rybolovu e, sa čaká lebo tieto oblasti čakajú na reformu aj v EÚ, tak v podstate komisia, členské štáty aj Island by určite mohli nájsť uspokojivé riešenie pre všetky strany v rámci konštruktívneho dialógu a pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, tak e, vo svojej správe podčiarkujem strategickú úlohu Islandu v prípade, že by sa stal členskou krajinou EÚ, pretože by to bola asi krajina, jediná krajina, ktorá celým svojim územím vlastne leží v arktickej zóne. A takisto by som sa chcel e, zmieniť o verejnej mienke. Podpora vstupu do EÚ je pomerne slabá, len 33 je za vstup do EÚ, ale situácia nie je vyslovene nejako stabilná v tejto otázke, pretože všetky politické strany, okrem sociálnych demokratov, nemajú jednotný názor na vstup tejto krajiny, pretože je to krajina, ktorá má eh, hlbokú demokratickú tradíciu a je založená jej existencia na dialogu a preto mm, vlastne by sme apelovali na komisiu, aby podporila rozšírený dialog, aby poskytla, čo, poskytovala čo najpresnejšie informácie, tak aby sme mohli si vypočuť všetky hlasy, ktoré pochádzajú z Islandu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. Máme štyroch eh, rečníkov, ktorí sa chcú vyjadriť. Okamžite by som chcel povedať, že do 3. júna, do štvrtku môžete predkladať pozmeňovacie návrhy a to z toho dôvodu, že máme naozaj málo času a, a mali by sme ešte pred júnovým samitom prijať eh, túto, eh, tento dokument ktorý by malo totiž padnúť rozhodnutie o rokovaniach s Islandom. Takže do 12. do štvrtka 3. júna môžete prekladať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Teraz má slovo e, e, kolegyňa Omenrojten. Ďakujem, Kristian Preda a ja sa vlastne zhodujeme v tých zásadných otázkach. Ale v tomto prípade e, si myslím, že bol bol silnejší v tejto správe, pretože vo svojej správe uvádza, že čo sa týka vstupu do Islandu do EÚ, že neexistuje veľmi silný politický konsenzus na Islande k tejto otázke. To povedal on sám. A ešte k tomu teraz e, v rámci finančnej krízy viacero prominentných politických autorít e, už chce vstup piť, alebo vstup Islandu do EÚ. Ale, ale teraz sa pýtam teda, že či to je už dostatočný dôvod na to, aby sme pozvali nejakú krajinu, aby k nám pristúpila. Pretože ja mám niekoľko vecí, ktoré by som napríklad tomu chcela povedať. Pozrieme sa napríklad na e, odsek 8. Island má určité povinnosti v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. A teraz e, ja sa pýtam, že prečo je pán Preda taký pozitívny v tom, čo tu uvádza, pretože ja som to chápala tak, že minulý týždeň e, dohľadný orgán napísal ďalší list e, z hľadiska konania proti, alebo ako pred konaním voči Islandu, kde sa žiadalo, aby zaviedli legislatívu v tejto otázke, ktorú doteraz nezaviedli. Hovoríme tu teda o, schy- o schéme um, štátnych záruk alebo záruk za bankové vklady. Takže e, teraz e, momentálne je taká situácia, že neviem, že či Island je už pripravený na členstvo. Potom takisto správe komisie, e, kde komisia takisto uvádza určité e, odporúčania, tak tie nie sú až také nadšenia ako náš spravodajca. Európska komisia ako hovorí, že v oblasti rybolovu a polnohospodárstva, e, vedeckého rozvoja a životného prostredia, finančného sektoru Eh, a dohľadu nad finančným sektorom. Vo všetkých týchto otázkach je ešte treba urobiť veľmi veľa práce a zatiaľ to nie je v uspokojivom stave. Toto, sa, to sú požiadavky, ktoré plývajú z európskeho hospodárskeho priestoru, takže neviem, či pán Matvalece nie ste príliš pozitívni. A ja by som bola rada, keby ste vzali do úvahy kritické pripomienky komisie. A takisto musím povedať, pán predseda, že ja nemám taký dojem, že nadchádzajúci summit e, už príjme o tomto rozhodnutie, pretože ešte zatiaľ, ešte zatiaľ takéto rozhodnutie nie je pripravené, podľa mňa. Ďakujem, nech sa páči, pán Tenok. Ďakujem pekne zatiaľ, čo skupina ECR podporuje ambície Islandu e, stať sa súčasťou EÚ. E, podľa mňa to už dávno malo prísť. Ak táto žiadosť e, bude úspešná, tak to bude naozaj obrovské pozbudenie, navnadenie pre oveľa väčšiu, rozlahlejšiu krajinu, Norsko, aby pristúpilo takisto. Island je malá, stabilná krajina, avšak bohužiaľ prechádza veľmi náročným hospodárskym obdobím po tom, čo skolabovala ich e, bankový sektor a potom, čo tam došlo k niektorým e, zavrnutia hodným aktivitám, ktoré dovedli krajinu takmer na pokraj e, bankrotu. Čiže samostatne od tej časti, ktorá sa zaoberá pristúpením, tak sa snažíme aj o reštrukturalizáciu ich dlhu takú viacúrovňovú a samozrejme Spojené kráľovstvo je súčasťou tohto procesu, pretože e, veľký počet našich občanov mal svoje vklady v islandských bankách, ako aj viacerí holandskí občania. Ale myslím si, že vo e, všeobecných voľbách v Holandsku bude toto predmetom širšej e, diskusie, kontroverznej. Určite počas našich nedávnych predvolebných kampaní v Británie toto zaznievalo pomerne často a verím, že nová koaličná vláda v Spojenom kráľovstve bude podporovať ambície Islandu pristúpiť do EÚ a že e, bude e, vec e, problémov v bankovom a finančnom trhu vnímať oddelenie od ambícií pristúpiť do EÚ. Samozrejme, hlavnou výzvou bude presvedčiť obyvateľov Islandu o relatívnom, relatívnych výhodách členstva v EÚ a nejakým spôsobom komisia bude musieť presvedčiť Islandianov, že EÚ dodržiava a rešpektuje ich tradičné, tradičné rybolovné odvetvie a právo na e, rybolovné oblasti a bude tam musieť byť nejaká odchýlka od spoločnej rybolovnej politiky, ktorá podľa mňa úplne povedané je takisto tak zbankrotovanou politikou. Čiže toto nám dá možnosť úplne premyslieť spoločnú liberálnu politiku na novo, aby Island mohol pristúpiť bez toho, aby bola ohrozená ich rybolovná, e, ich rybolovná oblasť. Vo všeobecnosti teraz prechádzame obdobím e, pomerne veľkej únavy e, z rozšírenia, ale pochybujem, že týmto mysleli až viacej Islandu, keď hovoria o tom, že sú tu isté problémy z pohľadu ďalšieho rozšírenia, lebo nemyslím si, že Island predstavuje či už e, hospodárskú ťarchu pre EÚ, alebo či je to nejaká hrozba z pohľadu nekontrolovateľnej migrácie následne po eventuálnom prijatí do EÚ. Kolega Sargentini dej Verdi. Kolega Sargentini za zelených má slovo. Als een Nederlandse, die overigens geen bankrekening had bij IBAN. Ďakujem pekne, ako holandianka. Súhlasím s tým, že by sme nemali klásť prekážky k rokovaniam o pristúpení pre Island. E, pardon, vraví pani z Argentíny, vyrušená. Čiže nevidím tam nejaké prekážky zahájenia rokovaní s Islandom. Aby som reagoval na nášho kolegu britského, e, ktorý hovoril o tom, že to bude takisto figurovať aj v rámci predvoľbného boja v Holandsku. Ja musím uistiť, že tak nebude. Holandskí politici e, sa snažia vyňať všetky veci, ktoré súvisia z EU z toho predvolebného boja. Eh, my bohužiaľ musíme riešiť dôsledky krízy aj v Holandsku. Čo je ale podstatné z pohľadu pristúpenia Islandu do EÚ, je vec, ktorá je naozaj rozdielna od eh, toho, čo diskutujeme v súvislosti s Balkánom, kde demokracia ešte len eh, sa buduje. Island má jednu z najstarších demokracií na svete a vidíme, že občania Islandu E, naozaj si osvojujú svoje e, práva. Nedávne pravidlo o, o sum pre e, Spojené kráľovstvo a pre Holandsko. Ľudia tomu jasne povedali nie. A vidíte, že podpora populácie pre členstvo v EU klesá. Nie, nie je to naša vec, tak povedať, ale je to na islandských úradoch, aby zorganizoval referendum aj v tejto záležitosti. Aj napriek tomu, že by sme ich samozrejme privítali s otvoreným náručím, ale tých ľudí môžeme tak povedať pozvať len v prípade, že budú ochotní e, prísť. Ak ich e, pozveme k tomuto členstvu, tak aj my budeme musieť dávať pozor, e, čo to znamená. Myslím, že Island má veľmi dobrú udržateľnú politiku rybolovu, z ktorej sa môžeme aj my poučiť, ale nemôžeme E, umožniť takú situáciu, kde obrovské vlečné lode budú, e, naše vlečné lode pôjdu do ich vod a budeme im loviť ryby. Musíme teda rešpektovať tých 200 niekoľko výlučných rybolovných zón, ktoré majú Islandiania, tie potrebujú na svoje prežitie a na to, aby bol ich rybolov udržateľný. A myslím si, že z tohoto si môžeme vziať aj my poučenie. Okrem toho je mimoriadne dôležité, aby Island pracoval na dohľade nad svojim finančným sektorom. Nemali by sme toto spraviť z tohto kritérium eh, nevyhnutného, ktoré musí byť nevyhnutné splnené na to, aby eh, bol završený ten proces, ale každopádne sa to musia dať do poriadku. Takže ešte chcem zopakovať, že Island vítame, ale musíme každopádne dbať na to, čo my od nich môžeme dostať. Er voorzitter. Ik kan het heel kort houden. Ik eh, wil me aansluiten bij... Ďakujem pekne. Môžem veľmi stručne, hovorí pán Madlener. Eh, len eh, zopakujem to, čo povedala kolegyňa z Holandska. Myslím, že pán Pred je príliš optimistický vo svojom hodnotení. Výsledok referenda o finančnej dohode a o finančnom vyrovnaní skončil alebo vyústil zamietnutie Čiže nemôžeme umožniť, aby krajina vstúpila v prípade, že väčšina ľudí si to nežela. Toto nemôže jednoducho nastať v demokratickej Európe, preto by som naozaj vrelo odporúčal, aby sa uskutočnilo referendum. Honorevole Taleri, suo parere. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi poudaril, da... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád zdôraznil, že rokovania s Islandom podporujem, a takisto by som podporil ich eh, pristúpenie. Gratulujem eh, kolegovi Damrimu za veľmi kvalitnú správu. Aj v prípade Islandu eh, sa našli veci, ktoré z pohľadu formálneho a právneho nie sú ešte upravené. Niektoré konkrétne dohody a dohovory musia byť ešte podpísané a ratifikované. Ďakujem ale za túto správu. Ja si však robím starosti kvôli pripomienkam dvoch kolegov z Holandska ktoré určite bez pochyby súvisia aj s nadchádzajúcimi voľbami eh, v Holandsku, ale možno prekračujú tento rámec volebný. To znamená, že tie bilaterálne otázky ešte naozaj môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu pri takýchto rokovaniach. Chcel by som navrhnúť, aby pri tých ďalších fázach, a teda chcem to navrhnúť smerom k spravodajcovi, aby v takýchto prípadoch boli stanovené isté lehoty pre tieto štáty, v rámci ktorých by bilaterálne e, museli vyriešiť nejaký konkrétny problém. Napríklad v rámci 12 mesiacov. V prípade, že k tomu nedôjde, tak potom by mali e, ísť na arbitrážny súd medzinárodný, alebo malo by ísť to cez takúto inštanciu, pretože ináč sa môže stať, že relatívne nepatrné alebo marginálne problémy môžu istých kandidátov e, silne e, spomaliť časovo pri ich e, vstupových ambíciách a rozhodcovský súd medzinárodný by mohol byť inštanciou a formou, ktorá by mohla byť využitá skôr, v skorších štádiách, predtým ako príde k eskalácii výraznejšej. Chcel by som na záver vyjadriť, tú, vyjadriť tú hudbu, že Európska rada zohľadní túto, tieto ambície Islandu a každopádne aj EÚ potrebuje zaručiť, aby tu bolo dobré tempo. A Island už pred istým časom predložil túto žiadosť o členstvo. A je takisto dôležité, aby sme troška ten spomalený proces prístupu naštartovali boli započaté rokovania s Islandom a s Macedónskom a pre komisiu bude jednoduchšie, keď bude môcť e, vyrokovávať e, takéto, takéto prístupový proces dvoma krajmi naraz. Pán Preda. E, ehm, Ďakujem pekne vám, pán predseda. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom za ich vystúpenia. Pokiaľ ide o otázky kolegov, sú to veľmi dôležité otázky. Čiže otázka je, či je Islám pripravený na vstup, či by bolo pristúpenie tejto krajiny do EÚ vhodné. To sú samozrejme veľmi vážne otázky a Island má právo na tieto otázky poskytnúť odpoveď. To je všetko, čo môžem k tomu povedať. Nie je to na nás, aby sme za Islandianov rozhodovali alebo za islandskú vládu, ktorá vyjadrila takéto prianie v súhode s článkom 49 zmluvy. Každá európska krajina má možnosť podať žiadosť o vstup do Európskej únie. A čo sa týka tých vyjadrení na to, že moja správa je možno príliš pozitívna či príliš optimistická. Ja si myslím, že asi aspoň niekto sa musí k tomuto vstupu stavať optimisticky a pozitívne. To je asi jediná moja odpoveď, ktorú mám. A za seba dúfam, že Junová rada na svojom rokovaní príjme rozhodnutie, pretože si myslím, že neexistujú dôvody, prečo by sme to mali odkladať. Takisto ďakujem aj pánu Tenokovi za jeho podporu a aj za to, že vlastne dáva do súvislosti Island a Norsko. Island takisto vníma túto súvislosť alebo takýto vzťah a zároveň to musia zohľadniť e, všetci. Chcel by som poďakovať takisto aj za slova o rybalove, ale o islandských rybároch. Viacerí kolegovia sa venovali tejto otázke. musíme viesť rokovania s cieľom nájsť dlhodobé riešenia v súlade s islandskou tradíciou demokracie. To je veľmi dôležité. Chcel by som poďakovať aj pani Sargentini za jej pripomienky. Ona hovorila o referende. Na Islande sa počíta s tým, že bude referendum na záver rokovaní. Pokiaľ by rokovania viedli k úspešnému koncu, potom sa Islandiania vyslovili za vstup alebo za podporu v referende. To je vec, o ktorej už je rozhodnuté. Islandiania počítajú s takýmto postupom a čo sa týka finančnej krízy, Samozrejme, že to musí byť prioritou Islandu, s tým možno len súhlasiť. A čo sa týka EFTA, tak správa už bola vypracovaná v dobe, kedy bol zaslaný list minulý týždeň, ale ja ešte predložím pozmenujúci návrh, ktorý ošetrí túto otázku. Nechcem sa tomu vyhýbať, alebo to mm, zanedbať, ale vlastne správa bola napísaná až e, už vtedy, e, no, predtým, než teda existoval ten list. Ďalej súhlasím s tým, čo povedala pani Sargentini, že sa môžeme kadečo od Islandu poučiť A teraz som sa vyjadril k otázke referenda a ešte v závere by som sa chcel raz poďakovať pánovi Tenokovi. A čo sa týka lehôd na vyriešenie bilaterálnych otázok alebo bilaterálnych problémov Islandu, neviem, či by sme mali dať my nejaký termín alebo nejakú lehotu. pretože ten spor medzi Islandom a Veľkou Britániou a Holandskom sa určite vyrieši do roku. To som o tom presvedčený a som presvedčený, že sa nájde riešenie oveľa rýchlejšie, než možno očakávame. Taktiež som presvedčený, že táto otázka neovplyvní vyjednávania Islandu za EU. Ďakujem, takže ukončili by sme aj túto časť nášho e, programu a prejdeme teraz k bodu 5, dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom o readmisii. Spravodajkyňou je Nicole Kiel Nielsen za zelených a poprosil by som ju teda o vyjadrenie. Prezident. Nous, nous allons avoir... Ďakujem, pán predseda. Nuž, ehm, čaká nás tu teraz tejto otázke tretia rozprava. Je to vysoko aktuálna téma, pretože summit EU-Pakistan eh, e ehm, prebieha v tomto období. Chcela by som povedať, že jediný pozvoňujúci návrh, eh, ktorý vypracoval pán Preda, je teda jediným návrhom. Ja môžem na ňo stručne reagovať s tým, že predložené argumenty ma veľmi nepresvedčili. V tomto pozmeňujúcom návrhu sa hovorí totiž o tom, že dohoda nezaručuje právo preskúmania um, zo strany Európskej únie. A ja sa domnievam, že tu máme dôvod nenechať sa presvedčiť, pretože počas expertnej schôdze s Európskou komisiou som jasne počula, že parlament vraj eh, eh, nemá právo zúčastniť sa zmiešaného kontrolného výboru a všetky porušenia ľudských práv a neplnenie funkcií, ktoré by sme chceli konštatovať, tak nebudeme mať ani informácie, ani sa nebudeme môcť vyjadriť. Takže Argumenty, ktoré mi predložili, predložil pán Preda vo svojom pozmeňujúcom návrhu, ma nepresvedčili. Ja si myslím, že musíme postupovať koherentnejšie v otázkach obhajby ľudských práv a počas minulej plenárky v Štrasburgu som zo všetkých strán našej snemovne počula slova o tom, respektíve slova, ktoré vyjadrovali nespokojnosť e, kolegov s nedodržiavaním ľudských práv v Pakistane, e, takisto práva žien, práva náboženských menšín. To bolo osobitne dôležité alebo aktuálne počas bývalej plenárky alebo poslednej plenárky a ja zdieľam teda všetky tie vyjadrenia nesúhlasu, ktoré vyjadrili ostatní kolegovia, poslanci, že zmiznú osoby, trest smrti a podobne, že nebola prijatá Ženevská konvencia o e, statu, alebo štatúte utečencov, to je veľmi dôležitá časť. Čiže ja si myslím, že sme v situácii, že máme nejakú dohodu, ktorá vonkoncom nie je dobrá, bude musieť byť zlepšená alebo sa zlepšiť. A chcela by som teda povedať, že predchádzajúcich 11 readmisných dohôd nebolo dostatočne dobre vyhodnotených a si myslím, že je potrebné urobiť vyhodnotenie a my musíme mať najprv vyhodnotenie pred sebou, prvnež schválime ďalšiu dohodu. A myslím si, že túto dohodu môžeme zlepšiť. Je tam množstvo rôznych eh, nejazných otázok, viaceré sa týkajú ustanovenia o lehote platnosti tejto zmluvy, kedy táto zmluva bude vstupovať do platnosti, akú úlohu bude mať zmiešaný kontrolný výbor. E, nie sú tu ale zadefinované kompetencie jednotlivých e, stran z hľadiska riešenia osudu afgánskych utečencov. Toto sú všetky otázky, na ktoré zatiaľ nemáme odpoveď. Ja som presvedčená o tom, že komisia a konkrétne pani komisárka Malström by túto dohodu mohli ešte zdokonaliť Myslím si, že to sa určite dá a tiež si myslím, že náš parlament, ktorý úspešne zamietol dohodu o SWIFTE, teda o záruky, pokiaľ ide o osobné údaje, tak ja si myslím, že musíme požadovať rovnaké záruky, aj v otázkach Pakistancov či Afgáncov. Čiže ja sa domnievam to, že náš parlament tu teraz má pomerne historickú príležitosť, pretože je to vlastne poprvýkrát, kedy sa budeme môcť my vyjadrovať k readmisnej dohode. A nesmieme túto príležitosť eh, prepasť. Eh, musíme opäť zdôrazniť, aký dôraz kladieme my na dodržiavanie ľudských práv a musíme dosiahnuť eh, zlepšenie dohody tu skutočne ide aj o dôstojnosť a koherentnosť postupu nášho parlamentu, pretože niektorí povedia, že v Pakistane to nie je ešte také zlé. Ja sa tu nezameriam na Pakistan, alebo nehovorím len o ňom. Náhodou práve e, tá zmluva, ktorú máme, do ktorej máme my čo hovoriť, je práve táto s Pakistanom. Mohla to byť kľudne aj nejaká iná Zmluva V každom prípade by sme mali aj v iných prípadoch požadovať eh, zdokonalovanie dohody. Čiže ja hajím svoje argumenty a svoju predstavu a hovorím, že by sme mali túto dohodu, ktorá je neuspokojivá, nedostatočná, odmietnúť. A teraz by som si počúvala vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Allora, prima il collega Preda. E- Najprv má slovo kolega Preda, potom ďalší rečníci. Am mai subliniat in reuniunile comisiei noastre Ďakujem pekne, pán predseda. Pri predchádzajúcich zasadnutiach som už vysvetlil, z akých dôvodov som toho názoru, že parlament by mal tento text prijať. Predložil som pozmeňovací návrh spolu s pánom Štraserom, Naše odôvodnenie odráža stanovisko politickej skupiny EPP. Sme toho názoru, že je veľmi dôležité, aby sme mali jasný právny rámec pre našu spoluprácu, pokiaľ ide o readmisiu. A preto je také dôležité mať tento jasný rámec. Na druhej strane keď predpokladáme, že najprv sa má vykonať štúdia, preskúmať e, predchádzajúce e, dohody. To nie je odôvodnené, už je tu záväzok urobiť túto štúdiu, takže môžeme to spomenúť ako záväzok. A pokiaľ ide o dohodu ako takú, Sú tu obavy týkajúce sa ľudských práv. E, v článku 15 ich môžeme zohľadniť. A aj keď teda Pakistan nepodpísal túto dohodu, treba jednoducho, mm, e, je teda potrebné, aby dodržiaval medzinárodné normy v oblasti e, ľudských práv. A pokiaľ ide o readmisiu, členské štáty sú zodpovedné za dodržiavanie dohôd a a dodržiavania ľudských práv. A parlament nie je vo zmiešanom výbore v tejto otázke. Bolo to totižto formulované ešte pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. By, tu by bolo zmysluplné, keby sa všetko teda prispôsobilo novým kompetenciám parlamentu, ale to neznamená, že to, čo sme vyroko, opak, vyrokovali doteraz, by sme mali jednoducho iba zamietnúť. Takže chcel by som na vás e, apelovať, aby ste hlasovali za môj pozmeňovací návrh, aby Európska únia a Pakistan neostali bez rámca pre svoju spoluprácu. To je dôležitý predpoklad, dôležitý základ. Diskutovalo sa o tom veľa. Samozrejme, môžeme dať ľudské práva do stredobodu, ale najprv potrebujeme mať rámec pre vzájomnú spoluprácu, až potom by sme sa mali starať o tieto veci. Kolega, kolegyňa Lösing, ďakujem pekne. V mene eh, policie skupiny GUE NGL som už eh, veľa eh, spomínala tieto jednotlivé body, dohody. Môžem iba podporiť to, čo povedala pani Kiel Nielsen dnes vo všetkých bodoch. A ja by som chcela povedať, že by sme mali naozaj využiť šancu aby sme spomenuli aspekty ľudských práv vo všetkých témach týkajúcich sa utečencov. Ešte raz by som chcela poukázať na to, že obzvlášť Amnesty International aj ostatné eh, humanitárne organizácie veľmi jasne kritizujú túto dohodu a varujú pred ňou. V tomto zmysle je pre nás eh, preto je jasné, e, čo navrhuje pán Preda, teda zamietneme jeho e, podmien, e, pozmeňovacie návrhy. To by som chcela povedať. Ďakujem. Budeme teda hlasovať proti tejto dohode ako takej. A teraz na záver spravodajkyňa. Myslím si, že dohoda o partnerstve a spolupráci s, partner, s Pakistanom Ehm, od roku 2004 platí, myslím si, že nie je nejako spochybňovaná a netýka sa jej vôbec otázka, ktorú tu dnes e, e, riešime. A spolupráca s medzinárodným spoločenstvom v boji proti terorizmu je dobre zavedená, funguje to, takže neklamme si tu, nenahovárajme si tu niečo. Sú dohody, ktoré dobre fungujú, to nie je témou dnešnej diskusie. Som presvedčená, že túto dohodu musíme ešte ďalej zdokonalovať. Dovorujem pani komisárke a myslím si, že je nutné, aby sme túto príležitosť uh, umožnili, aby vznikla nová dohoda, nový text, ktorý by lepšie ošetril ľudské práva. Hovoríte, že sú dobre chránené ľudské práva touto dohodou. Myslím si, že neziskové organizácie, zaznelo to tu práve, nám jasne povedali, že vôbec eh, do toho nemôžu hovoriť, vôbec nie sú oboznamované je tu nová správa zo 7. mája 2010, ktorá hovorí, že Medzinárodná agentúra pre ľudské práva teda e, agentúra pre ľudské práva v rámci EÚ nie je dostatočne podporovaná a nie je ani dostatočne nezávislá, nemá ani právo prejednávať individuálne stiažnosti. Táto správa sa týka desiatich e, agentúr, by sa teda mohla považovať za priateľnú. Tieto agentúry nemajú možnosť e, preskúmavať ďalej určité prípady a v niektorých krajinách členskej e, v niektorých e, členských krajinách jednoducho nemôžu vykonávať správne tú svoju úlohu. Treba teda sa zaoberať tým, aké sú tu možnosti pre preskumovanie dodržiavania práv migrantov. Preto je dôležité, aby táto dohoda o readmisii aj iné dohody, o ktorých sa práve rokuje, celkom jasne hovorili o tom, kto má príslušnosť, kto je zodpovedný, na ktorej strane EÚ či Pakistanu, aby sme zabezpečili dodržiavanie ľudských práv migrantov, ktorí e, vlastne sú presúvaní. To som len chcela e, doplniť tomu, čo povedal pán Preda. Dobre, takže hlasujeme dnes o 17.30 o tejto téme. Ja by som e, chcel sa spýtať komisie, či sa chce stručne vyjadriť na túto tému. Bene, mi sembra che tutto sia chiaro. Takže zdá sa, že všetko je jasné a teraz by som vám chcel poďakovať za vašu spoluprácu. Do 11.30 by som prerušil naše zasadnutie. Potom budeme pokračovať. Aha, komisia zdá sa chce reagovať. Doktor Marius. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som využiť túto možnosť, aby som zdôraznil dôležitosť tejto dohody a v rámci boja proti nelegálnej migrácii a vysťahovalstvu do Európskej únie a Takisto sa aj zvyšuje počet nelegálnych migrantov z Pakistanu a po veľmi zdlhavých rokovaniach sme obdržali mandát v roku 2000 a myslíme si, že v týchto rokovaniach sa nám podarilo dosiahnuť vyvážené výsledky. Chcel by som pripomenúť poslancom, um, akú dôležitosť má táto dohoda z hľadiska regionálneho kontextu aj v, v rámci boja Eh, EU proti nelegálnym migrantom spolu v spolupráci s Tureckom a cieľom tejto dohody je eh, zlepšiť spolupráce medzi jednotlivými eh, administratívami vysielacích aj prijímacích krajín, aby sa teda proces admisie konal rýchlejšie. Dohoda je čisto administratívny nástroj, nejakým spôsobom nerieši otázku samotnej osoby a práv tejto osoby, individuálne osoby, individuálne práva osôb e, sú riešené v innej legislatíve. My uznávame, že je to citlivý dokument a uznávame, že rozmer ľudskoprávny by mal byť zaný do úvahy. Ale chceli by sme pripomenúť, že existujú viaceré krajiny, ktoré sú veľmi ťažko dotknuté e, nelegálnymi migrantami z Pakistanu na svoje územie pomocou prevádzačov. A to môžu byť obchodníci s ľuďmi, ktorí možno dostanú určitý odkaz od Európskeho parlamentu, e, ktorý zdržiava túto dohodu. Čiže my budeme naďalej plne informovať eh, parlament o tej, vývoji tejto zmluvy aj iných readmisných dohôd a chcel by som vás podporiť v tom, aby ste pristúpili alebo súhlasili s touto dohodou, pretože nám to trvalo veľmi dlho, kým sme víno vynegociovali a chceli by sme ju už implementovať. Ďakujem pekne. Ďakujem.